delegácia sa zúčastnila dnes dopoludne na 33. zasadnutí medziparlamentnej schôdze Európskej únie a Švajčiarska a prebehli tu rozhovory na úrovni predstaviteľov oboch grémií a dúfame, že sa nám podarí